that's provisional because it will... Good morning, everybody. Dobrý deň, kolegovia. Sorry, yes. If there are no objections... Eh, program dnešnej schôdze je prijatý, ak nikto neprotestuje. Oznámenia predsedu nie sú. Takže treba schváliť ešte zapisnicu z 21. oktobra, ak nie sú žiadne výhrady voči zápisnici, tak aj tá je schválená a teraz treba hlasovať vytvorenie e, teda, alebo to hlasovanie o tom texte, ktorý sa týka taxonomie, tak otváram najprv hlasovanie, také testovacie si spravíme, takže otváram koniec hlasovania. Takže malo by to byť v poriadku. A teraz budeme hlasovať naozaj o trialógu. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. 85 in favor. 85 za, 16 proti. 5 eh, poslancov sa zdržalo. Návrh bol schválený.